Teraz by som rozdal slovo pánovi spravodajcovi Vlasákovi. Nech sa páči, pán spravodajca. Ďakujem pekne. Dovolte mi, aby som najprv poďakoval všetkým kolegom za veľmi dobrú spoluprácu a vám za veľmi konštruktívnu rozpravu. Dovolte mi, aby som v celej tejto diskusii ešte mal v závere dve také provokatívne poznámky. Štruktúrálne fondy boli založené hlavne kvôli tomu, aby vyrovnávali rozdiely medzi jednotlivými regiónmi. A pravidlo by mali byť určené predovšetkým do najzaostalejších častí Európskej únie, to je teda do konvergenčného cieľa 1. Bohatšie regióny takisto budú mať z toho prospech, pretože pre ich výrobky a služby sa zvýšia mm, odbytové možnosti. Akékoľvek navrhované pokusy posilňovať investície v regiónoch cieľa 2 alebo vytvárať e, tú silnú prechodnú kategóriu regiónov bez toho, aby, sa vedelo, aby vedeli, ako sa to financuje, to by sme mali odmietnúť ja nevidím dôvod, prečo by sme neustále mali prerozdielovať prostriedky od bohatých bohatým určitý prechodný mechanizmus medzi cieľom 1 a 2 však vidím ako vhodný doplnok. Po druhé, považujem za kľúčové, aby sme prostredníctvom fondov už prestali bariť trh. To, že jeden podnikateľ dostane na výstavbu halí dotáciu a druhý nie, to vedie logicky k mareniu podmienok na trhu, pretože ten druhý bude musieť e, postavenie haly rozpočítať do ceny svojich predávaných výrobkov a tým bude logicky dražší, lebo bude mať menší zisk. Oveľa vhodnejšie by bolo, keby boli konečnými príjemcami len orgány verejnej správy, to je štát, kraje, prefektúry, mesta a obce, ktoré by z týchto prostriedkov investovali do opatrení v prospech rastu. Je mi jasné, že takáto radikálna zmena nie je, taká, nie je tak ľahko možná, ale je možné aspoň sa pokúsiť ísť touto cestou a urobiť aspoň malý k týmto smerom. Slovami Nila Armstronga by to bol malý krok pre európske fondy, ale veľký skok pre európsku ekonomiku. Ďakujem za pozornosť. Predseda, ja tiež ďakujem a teraz dávam slovo pani Sanče Schmidt. Adam Sanchez Schmidt. Ďakujem pekne, pán predseda. Dnes Európa je v kríze finančnej, makroekonomickej, sociálnej a morálnej. Európsky občania vidia v Európe nepriateľa, ktorý reguluje a nastoluje prísne opatrenia. Nevidia, čo robí Európa pre investície, preto aby e, pomáhala rastu, aby integrovala tých, ktorí sú najviac nevyhodnení a aby odstránila nerovnováhu v rozvoji regiónov. My budeme o chvíľu hlasovať o balíku o hospodárskej správe ktorý hovorí o zodpovedných opatreniach, aby sa rešpektoval pakt stability, aby sa ozdravili verejné financie, aby sme umožnili obnovenie rastu. Politika súdržnosti je druhým pilierom, na ktor- o ktorý sa opiera tento rast, udržateľný, inteligentný a inkluzívny. Hospodárske riadenie a politická, politika súdržnosti sú dve strany jednej mince a je dôležité pripomenúť, že Európ jedna nemôže existovať bez druhej. Preto musíme bojovať, brániť túto politiku, aby sme zachovali rozpočet, aby sme presvedčili členské krajiny, že regionálna politika nie je luxusom, ale nevyhnutnou potrebou výzvy rozpočtového rokovania v budúcom, e, politi- v budúcom finančnom rámci sú mnohé. Musíme sa snažiť o európsku politiku súdržnosti, ktorá bude integrovaná, ambiciózna, zdravšia, viditeľnejšia. Musí začleniť všetky regióny a to všetky. Preto chcem podporiť návrh v správe PIPER, vytvorenie prechodnej kategórie pre regióny, ktorých e, ktorých HDP predstavuje asi 75 priemeru. Toto umožní mnohým regiónom, ktoré čelia pro štrukturálnym problémom, rásť mať rovnaký režim, ktorý bude vyvážený a férový. A ešte raz chcem zdôrazniť potrebu posilniť územnú spoluprácu v EÚ. A to je konkrétny výsled, výsledok toho, čo povedal Schumann, že e, Európa sa deje prostredníctvom konkrétnych činov, prostredníctvom solidarity a toto platilo pre 60 rokmi a platí to aj teraz. Ďakujem. Ďakujem pekne pani Madame Sanchez Schmidt a v neposlednom rade dávam slovo pánovi Stavra Kakisovi, nášmu spravodajcovi, pán predseda. Dovolte, aby som poblahoželal všetkým spravodajcom za správy, ktoré nám dnes mali možnosť diskutovať e, o základných rozmeroch budúcej politiky súdržnosti a vyjadriť naše názory. Ja by som chcela povedať niečo k správe pána Pípera, pretože tam vlastne sa nastavuje základné myslenie a odôvodnenie Európskeho parlamentu z hľadiska tvorby politiky súdržnosti po roku 2013. Tam toto nie je prvýkrát, pretože naše pozície už boli vyjadrené E, oznámenie Európskeho parlamentu, keď sme diskutovali o budúcich finančných a rozpočtových perspektívach. Takže e, my trváme na týchto našich princípoch, ktoré boli nastolené a politika súdržnosti potrebuje jednoducho dostatočný rozpočet, aby e, bola účinná, musí zabezpečiť pomoc všetkým regiónom, osobitne tým, ktoré majú osobitné problémy s rozvojom alebo majú osobitné ťažkosti. Musí takisto mať zabezpečenú flexibilitu, takisto musíme mať eh, štandardné ustanovenia vo všetkých eh, fondoch, eh, rovnaké predpisy rovnaké princípy Takisto musíme pomôcť aj e, tým, ktorí žijú na periférnych územiach, vzdialených ostrovoch a podobne. E, za moju politickú skupinu môžem povedať, že súhlasím úplne s názormi komisára Hána, ktoré dnes vyjadril. Potrebujeme určiť prechodnú kategóriu, ktorá by mohla pomôcť e, regiónom, pomôcť určitým zjednodušeným, transparentným spôsobom E, kde sa budú rať do úvahy rôzne údaje rovne rozvoja regionov. E, myslím si, že je veľmi dôležité, aby človek videl aj medzi riadkami štatistiky v časoch krízy. Predseda, ďakujem pekne. Milí kolegovia, spoločná správa sa týmto končí a budeme hlasovať dnes o 12.00 aj e, k iným témam. Teraz je schôdza prerušená a pokračovať budeme za nejakých eh, za 12 minút. Not with a, not with a cotton, I think. <laughs> No. <laughs> yes. <laughs>